implementácia posilní regionálnu integráciu a priamo sa ozrkadlí na živote obyvateľov. Robíme to pre našich občanov a preto som hlasoval za. Grazie, onorevole. Ďakujem pekne. Teraz má slovo Pán Poselt na minútu. Pán predseda, vítam stratégiu pre podunajskú oblasť ako niečo hlboko európske prepája zakladajúcu krajinu EÚ Nemecko s dvomi novými členmi Bulharskom a Rumunskom spája nás s ďalšou kandidátskou krajinou Chorvátskom s krajinou, ktorá sa uchádza o štatút Eh, so Srbskom eh, a teším sa, že chceme aj eh, Čiernu horu a mm, ostatné krajiny mm, do tohto zakomponovať, aj keď neležia priamo na Dunaj. Nie za Budajme však na Bavorsko. Bavorsko, keby bolo nezávislé, bolo by druhým najväčším štátom po e, Rumunsku. E, má mm, najväčší podiel na tejto podunajskej stratégii a preto sa veľmi teším, že sme sa dostali o krok vpred s touto podunajskou stratégiou. Ďakujem. A teraz má slovo Daniel Anan. Ďakujem pekne, pán predseda. Opäť vidíme, ako EÚ dáva prednosť dôvodom pred výsledkom. Videli sme uznesenia o porušovaní ľudských práv v Číne a pýtam sa, čo EÚ skutočne robí. Izolujeme Tajván, a de facto súhlasíme s predajom zbraní komunistickému režimu e, v Číne a spolupracujeme, e, aby sme e, posilnili rivala USA a Širak to označilo za technologický imperializmus. Takže naozaj ignorujeme princípy, taktiež financujeme Hamas, ignorujeme demokracie, aj v EÚ, ak sa to uberá nesprávnym smerom, ale potom si spravíme uznesenie o ľudských právach. Takže teraz baronku Aštonovú ako e, vysokú predstaviteľku vysielame do Iránu a ďalších krajín, aby im hovorila, ako majú zlú demokraciu a pritom ona nikdy nebola zvolená vo svojej krajine. Takže ja chcem zablahoželať e, tým e, v Massachusetts, ktorí e, sa vyjadrili za nadmerné zdaňovanie a pri, prisilnú vládu. Potrebujeme takúto revolúciu aj tu v Európe. Vážený kolega Hanan, dostali ste o pol minúty viac ako ste vlastne mali nárok. Teraz pán Petrovský. Dá sa, že nie je prítomný, ale áno. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem vyjadriť uspokojenie nad uznesením Európskeho parlamentu, čo sa týka útokov na kresťanské menšiny. Poslanci tohto parlamentu sú naozaj zdesení útokmi proči, proti kresťanom vo svete, pretože to ide proti e, aj európskym e, hodnotám a národom. Ak chceme byť dôveryhodní, tak potom musíme súhlasiť s návrhmi našej frakcie a tu sa distancujeme od e, e, napríklad používania krížov ale treba povedať, že kresťanstvo je súčasťou našej histórie a kultúry a musíme za kresťanstvo bojovať aj u nás, aj vo svete. Vážený kolega, aj vy ste dostali slovo, napriek tomu, že som tak nemal spraviť, pretože vysvetlenie hlasovania bolo možné iba k Dunajskej stratégii. Napriek tomu ste sa vyjadrili. Chcel som to povedať všeobecne pre budúcnosť. Nevyjadru, nevysvetľujú sa hlasovania k naliehavým uzneseniam. Hovorím to pre tých ďalších rečníkov, takže môžete sa vyjadriť iba k európskej stratégii pre Dunaj. Teraz pán Čarnecký. Vážený pán predseda, dámy a páni, Chcel by som hovoriť o diskriminácii proti e, kresťanom v Afriky, Afrike a Ázii, ale samozrejme budem e, hovoriť aj o dôležitej téme Dunaji. Je to druhá najdlhšia rieka v Európe po Volge a Dunaj preteká cez 10 európskych krajín. Preto musíme byť zodpovední za túto e, oblasť. Je to súčasť aj preto, že krajiny, ktorými preteká Dunaj, sú v ťažkej kríze a sú to členské krajiny EÚ e a preto si to vyžaduje z našej strany istú dávku solidarity. Ďakujem pekne a úplne v závere pán Liberacký. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasoval za uznesenie o stratégii pre Dunaj. A to preto, že to svedčí o našej otvorenosti voči e, oblasti, ktorá má niečo spoločné. Napríklad tú dlhú rieku, ktorá ďal preteká. A ja som taktiež rád, že pozmeňujúce návrhy ECR neboli prijaté a preto to uznesenie je jasnejšie. Ja by som teraz chcel vidieť, aby aj ďalšie oblasti si zaslúžili našu pozornosť, ako napríklad oblasť Odry. Ďakujem, pán Liberacký. Pán Mezaroš. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa vyjadil k téme Číny prečo som hlasoval za. Toto ale nemôžete, hovorí pán predseda. Vyhlásenie k hlasovaniu je možné iba k téme Dunajskej stratégie. K naliehavým témam nemôžete vysvetľovať hlasovanie. Nech sa páči, vedete sa ale k Dunaju. Bohužiaľ, iná možnosť nie je. Nie je to na mne. Ďakujem pekne, hovorí pán poslanec. Výborne, nemáme žiadnych ďalších prihlásených rečníkov. Zápisnica z dneška vám bude predložená na ďalšom zasadnutí. Ak sa už nikto nehlasí o slovo, ak nie sú žiadne námietky k prijatým uzneseniam, tak tieto budú e, odoslané príslušným príjemcom a týmto končím dnešnú schôdzu. Dovidenia.